Zápisnica je schválená. Vážené kolegyne, váži kolegovia, na tribúne vítam delegáciu z amerického kongresu. Cliff Stearns, predseda eh, transatlantického dialogu legislátorov, eh, je tu medzi nami aj spolu s jednými kolegami, takže vítam vás tu, drahí kolegovia. Tešíme sa, že ste prišli do Európskeho parlamentu. Kolegovia z USA sú u nás teda v rámci tohto dialógu a v sobotu a v nedelu zasadali v Kodani spolu s našimi kolegami z delegácie pre USA. A dnes večer sa zúčastnia osobitná sadnutia výboru pre zahraničné veci. A tým teda uzavrú svoje práce na európskej pôde. Príslušné francúzske orgány ma informovali o zvolení nasledujúcich osôb s účinnosťou od 16. maja 2012. Ide o pána Erika Andrieu, ktorý nahradza pána Kadra Arifa. Ďalej je tu pán Jean-Jacques Bisset, ktorý nahradza pána Pascala Kamfana. Pán Karim